Possiamo iniziare, grazie. V poriadku, začneme. Ďakujem. Všetkých zdravím. Dnes ráno troška sneží. A myslím, že už sa schyluje ku koncu funkčného obdobia. To vysvetľuje niektoré absencie. Ale každopádne si poradíme. predovšetkým chcem dať schváliť e, program schôdze, ak nie sú námietky. Potom sú tu krátke oznamenia. Ako viete, v decembrovej schôdzi 2018 boli schválené dve naliehavé uznesenia. Jedna, jedno sa týkalo Iránu, druhé Egyptu. Osobitne situácia obhajcov ľudských práv a tretie v januári 2019 na tejto schôdzi boli schválené uznesenia, ktoré sa týkali Azerbajdžanu a Sudánu. Takisto ehm, musím oznámiť, že som dostal informáciu, že pokiaľ ide o tie naliehavé záležitosti, e, naliehavé otázky, hlavne tá schválená ohľadom e, Azerbajdžanu, mne sa zdalo, že tie veci sa vyvíjajú dobre pre Uzejnova, ktorý bol zatknutý v tom čase, pretože boli siahnuté obvinenia e, vo vzťahu k tomuto blogerovi e, z úrovne generálneho prokurátora a teraz bol predložený predložené odvolanie na prezidenta, smer na prezidenta, žiadalo odvolanie sa a boli aj veľké demonstrácie ktoré protestovali proti postupu proti tomuto blogerovi, takže dúfam, že tá naša pozícia, ktorú sme mali ako parlament, troška pomáha, pomáha k pozitívnemu doriešeniu tohto prípadu. To sú tie oznámenia. Teraz prejdeme k schváleniu zápisnice z schôdzi. Ak nie sú žiadne námietky, tak budú považované, bude považovaná táto zápisnica za schválenú. Teraz prejdeme k tej vecnej stránke dnešnej ranej časti Prvý bod sa bude týkať prezentácie e, štúdie o prístupe k právnym opravným prostriedkom pre obete korporátnych zneužívania ľudských práv zo strany firiem v tretich krajinách. To je jedna z strategických priorít DRVA pod výboru, pokiaľ ide o túto, e, toto funkčné obdobie. My sme ako výbor, ako viete, požiadali vypracovanie štúdie ohľadom prístupu k právnej náprave alebo právnym opravným prostriedkom v tretích krajinách, kedy dochádza k zneužívaniu ľudských práv zo strany podnikov, ktoré dnes budeme mať možnosť, teda tú štúdiu budeme mať dnes možnosť diskutovať s autormi. Tá štúdia je úzko naviazaná a úzko previazaná teda nadvezuje aj na predchádzajúce aktivity druhá našu iniciatívnu správu, správu z vlastnej iniciatívy ohľadom korporátnej zodpovednosti, pokiaľ ide o E, vážne zneužívanie ľudských práv, ktoré bolo schválené na plenárke v júli 2016, vrátane niektorých odporúčaní o prístupe k právnym opravným prostriedkom, okrem iného požadovala komisiu, aby e, realizovala komplexné preskúmanie existujúcich prekážok k prístupu k spravodlivosti v prípadoch, ktoré sa dostávajú pred súdy v členských štátoch z údajných, z dôvodu údajných e, porušení alebo zneužívania ľudských práv, ktoré spáchajú spoločnosti EÚ v zahraničí. Uznesenie EP z oktobra 2018 ohľadom vstupu alebo príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN o nadnárodných korporáciách v súvislosti s rešpektom a dodržiavaním ľudských práv sme opakovane vyzvali EÚ, aby prijala iniciatívy, ktoré zlepšia prístup k nápravným prostriedkom, opravným prostriedkom v extrateritoriálnych prípadoch. Traja experti eh, vypracovali túto štúdiu. Eh, Jan Wouters, eh, z, teda profesor z International Law, medzinárodného práva, medzinárodnej organizácií z Jean Monnet a Global Governance. Ďalej Axel Marx, ktorý je námestníkom riaditeľa v Levene v rámci štúdii globálneho riadenia Global Governance a dr. Claire Bright, senior lecturer na Londýnskej School of Business and Management E, tento text e, bol rozdaný elektronickou poštou a tlačené kopie sú dnes e, k dispozícii. Autory uzavreli, finalizovali ten text, ale formálne ukončenie a zverejnenie štúdie sa udeje až po tejto schôdzi. Bez toho, aby som strácal ďalej čas, odovzdám slovo našim rečníkom a začnem profesorom, eh, profesorom Marksom. To je vždy tak povedz dobrý začiatok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto možnosť prezentovať štúdiu, ktorej spoluautorom sú aj doktor Waters a doktor Bright. Uh, mali sme samozrejme vstupy a podporu aj iných výskumníkov v mnohých členských štátoch, tak aby sme naozaj mali prístup ku všetkým relevantným dokumentom. Vo svojej stručnej prezentácii by som vás chcel oboznámiť s tým projektom. Najskôr vám poviem, o čo išlo v našej štúdii. Potom to mapovanie vám predstavím, ako sme sa snažili zachytiť tie prípady, ako sa v tretich krajinách firmy EÚ zapájajú do zneužívania ľudských práv. Máme tam 12 hĺbkových prípadových štúdií Stručne vám ich v takom prehľade predstavíme, ale hlbšie vám predstavíme dve, ktoré vám lepšie odilustrujú um, situáciu a aké sú teda uh, prekážky v prístupe k opravným prostriedkom. Záverečná časť to sú odporúčania, čo sa týka internej politiky EÚ, aj externých aktivít a externej politiky, takže to bude taký stručný záver. Ku kontextu štúdie všetci viete, že v globalizovanom kontexte mnoho európskych firiem pôsobí celosvetovo a, niekedy ich obvinujú z porušovania ľudských práv v tretich krajinách. A teda je veľká diskusia o tom, ako ich vziať na zodpovednosť. A toto úzko súvisí s tretím pilierom uh, Guiding Principles OSN pre podnikanie a ľudské práva, kde ide o prístup pre obete uh, takéhoto porušovania ľudských práv k opravným prostriedkom. Máme tu naozaj mnoho nástrojov a mechanizmov, ktoré môžu obete využiť aby teda postavili pred zodpovednosť e, firmy. Sú to súdne mechanizmy a potom aj e, štátneho charakteru e, nesúdne nástroje a potom ďalšie nástroje. My sa mrali hlavne na súdne mechanizmy, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch EÚ. Druhá Vec, ktorú som chcel povedať, e, my sme sa zameriavali na porušovanie ľudských práv v tretich krajinách, nie v EÚ. Čiže toto bol teda ten rozsah našej štúdie. A v samotných prípadoch sme sa snažili lepšie pochopiť, aké sú tie jednotlivé prekážky, s ktorými sú konfrontované obete pri hľadaní nápravy. Tým sme sa dopracovali k trojakým cieľom našej štúdie. Poprvé, zmapovať všetky prebiehajúce prípady a teda každý nejakým spôsobom zacharakterizovať, potom e, niektoré hlbšie rozanalizovať, aby sme lepšie pochopili, aké sú e, konkrétne prekažky a e, príležitosti v týchto konkrétnych prípadoch. K tomu mapovaniu Využili sme existujúcu literatúru, internetové stránky, spojili sme sa s rôznymi odborníkmi, aby sme naozaj všetky tieto prípady boli schopní zachytiť a identifikovať. Máme asi 30 takýchto prípadov, týkajú sa hlavne veľkých nadnárodných firiem, naozaj veľmi známych a, zamer- a sú teda koncentrované tie prípady iba v zopár členských štátoch. Tiež sme zistili, že jeden z týchto prípadov sa dostal až na súd a je tam v čase istá evolúcia, dochádza k istému vývoju. 2006 až 2018 bol ten časový rámec, ktorý sme rozoberali. Zistili sme, že nejde o jeden hospodársky sektor, jednu konkrétnu branžu, ale že tie prípady sa objavujú v rôznych sektoroch hoci je tam nadmerná, nadmerné zastúpenie e, firiem e, v oblasti ťažby nerastných surovín, teda primárne suroviny. E, potom, aké ľudské práva sa porušujú? A tu sme tiež identifikovali dosť veľkú odlišnosť. Sú tam naozaj otrasné porušovania ľudských práv hrubé používanie ľudských práv, znečistenie životného prostredia, to je e, ďalší druh a tak ďalej. Máme tu tiež teda prehľad aj o krajinách, kde došlo k tomu porušovaniu ľudských práv a vidíme, že sú to naozaj rôzne krajiny. No a potom sú tu ešte informácie o tom, v akej fáze sa momentálne tie jednotlivé prípady nachádzajú. Ďalej, e, to hĺbkové zanalizovanie niektorých prípadov, aby tie prípady boli porovnateľné, aby sa dosiahla porovnateľnosť, tak sme využívali v týchto štúdiách rovnaký formát, čiže právne pozadie v EÚ v členskom štáte, celková história a vývoj toho prípadu, e, súčasný stav a snažili sme sa identifikovať, aké hlavné prekažky a príležitosti sa v konkrétnom prípade vyskytli. Využívali sme viacero kritérií. Najdôležitejšie bolo zachytiť prípady z rôznych členských štátov, také, ktoré sa ťahajú istý čas a také, z ktorých sme e, schopní naozaj vydedukovať e, tie bariéry v prístupe k oprave, k náprave. Vychádzali sme z primárnych a sekundárnych zdrojov. Primárne to sú súdne materiály sekundárne, to sú napríklad intervia eh, s jednotlivými aktérmi. 12 prípadov rozoberáme detaľnejšie v 5 členských štátoch. Amesis prípad, to je prípad z Líbie, napomáhanie pri mučení, potom eh, prípad Lafarge, to sú zločiny proti ľudskosti a financovanie terorizmu v Syrii. Potom máme prípad Vinci, tam ide o porušovanie pracovných práv v Katare pri výstavbe v sektore stavebníctva, potom prípad Dancer. Tam sa uh, rieši uh, ťažobný priemysel, lesníctvo, Kongo, potom KIK. O tom vám o chvíľku poviem viac. Tam ide o zodpovednosť tejto firmy za požiar um, v Pakistane vo fabrike RVE to je zodpovednosť dodávateľa elektrickej energie za e, zvyšovanie klimatických e, zmien, čo potom vyústie do ďalších porušovaní ľudských práv, prípad ENI, to je Nigeria, environmentálne škody, prípad Boliden, ten sa týka tiež environmentálnej oblasti porušovania ľudských práv v súvislosti s e, ničením životného prostredia v Čile, Vedanta, porušovania ľudských práv v súvislosti s znečistením životného prostredia v Zambii, potom prípad Shell, o tom vás tiež ešte vás poinformujem, a potom Trafigura, to je Eh, pobreží slonoviny a nebezpečný odpad, jeho skládkovanie. A teraz eh, dve špecifické prípadové štúdie, o ktorých, o ktorých vám viac povie kolegyňa. Zatiaľ bez mikrofónu. Ďakujem. Takže ako prvý vám predstavím prípad Shell. Eh, týka sa um, ropných škvrn v súvislosti s ekonomickými aktivitami uh, Eh, šelu v Nigerii. Týka sa to znečistenia vody a pôdy, čo vplýva na zdravie a samozrejme aj živobytie komunít v Nigerii. Eh, sťažovali sa obce, najskôr sa teda obrátili na eh, nigerské súdy a mm, hovorili, že tam sa stali s mnohými prekažkami v prístupe k spravodlivosti. Čiže obratili sa teda najskôr na domáce súdy. Shell má sídlo v Holandsku aj v Spojenom kráľovstve, preto e, sa neskôr obrátili aj na súdy v týchto krajinách, v Spojenom kráľovstve a vo Veľkej Británii tie obce sa spojili a takto e, podali e, žaloby e, Brusel 1. Je to nariadenie, ktoré umožňuje žalovať alebo stiažovať sa v tých krajinách, kde má, kraj, kde má firma sídlo. Takže máme tu dva rôzne členské krajiny a aj tie výsledky, do ktorých sa súdy dopracovali, sú odlišné. Holandsko. Tam sme mali Hagský súd, ktorý povedal, že sa nedá eh, vylúčiť, že by materská spoločnosť eh, bola zodpovedná za škody, eh, ktoré vznikli z fungovania jej pobočky v Nigerii. V Spojenom kráľovstve zase povedal súd, že neboli schopní predložiť žiadatelia potrebné dôkazy o tom, že by sa na zavinení podielala materská spoločnosť. A teraz prístup k tým opravným prostriedkom. E, čo blokuje tento prístup? Máme tu tri možnosti. E, pridelenie právnej zodpovednosti materskej spoločnosti, teda šelu, e, za správanie, zakonanie nigerijskej pobočky. Druhá vec, jurisdikcia, súdna príslušnosť, nariadenie Brusel 1. Podľa toho členské štáty, ich súdy musia E, rieši tieto prípady, ak materská spoločnosť má sídlo v tejto krajine, ale otázka jurisdikcie, pokiaľ ide o tú zahraničnú pobočku, pobočku v Nigerii, toto sa riadi národným právom. A vidíme tu, mm, že národné e, právne systémy inak pristupujú e, k takýmto prípadom, čo teda vyplýva z tých odlišných rozsudkov oboch súdov. A potom uplatniteľné právo, právo, ktoré sa v danom e, spore uplatňuje. Nigerijské právo, e, to je právo miesta, kde e, došlo k tomu poškodeniu, kde došlo k tej škode. A napríklad prvostupňový súd v Holandsku povedal, že podľa nigerijského práva neexistuje povinnosť, aby materská spoločnosť zabranila svojim pobočkám spôsobiť škodu tretím stranám. Ďalší prípad, ktorý by som vám chcela predstaviť, to je prípad firmy KIK. E, iste e, si spomínate na ten požiar, ku ktorému došlo v textilke v Pakistane, v dôsledku čoho prišlo o život stovky zamestnancov a bolo tam ešte viac zranených. Po tom, čo sa to stalo, vystala otázka zodpovednosti Kiku, ktorý bol odberateľom je to teda nemecká firma, maloobchodná a e, táto textilka e, mala kiku vlastného hlavného e, odberateľa. Čiže či KIK nesie zodpovednosť, konkrétne boli obvinení, že nepredišli takejto škode a poškodeniu tým, že nedržali predpisy BOZP. Máme teda súd v Nemecku, ktorý sa tým zaoberal, Nemecko sídlo firmy KIK. A z procedurálnych dôsledkov bol tento prípad zamietnutý. bol to len pred pár týždňami. Súd bol toho názoru, že podľa pakistanského, teda uplatniteľného práva, pretože tam došlo k tej škode, že e, teraz sú tieto šťastnosti nepripustné v Taliansku. Rina je auditorská firma, ktorá vydala certifikát e, pár týždňov pred tým požiarom o tom, že tá textilka um, spĺňa požiarne predpisy, e, hoci už v tom čase e, tieto predpisy podľa predložených dôkazov nesplňala. Takže tento súdny proces ešte stále pokračuje. Takže čo sme zistili v tomto prípade, pokiaľ ide o prístup k opravným prostriedkom, prístup k dôkazom, e, jasné pridelenie zodpovednosti, jurisdikcia, uplatniteľné právo, e, problémy e, robiť hromadné žaloby podľa nemeckého práva, procedurálne bariéry, teda časové obmedzenia, ktoré v tomto prípade boli dosť významné a potom ešte nedostatky dobrovoľných iniciatív. Takže tieto bariéry, ktoré sme identifikovali, predstavujú vlastne dosť dobrý prehľad e, tých kľúčových bariér, ktoré sa objavujú v rôznych prípadoch. Rozdelili sme ich do dvoch kategórií právne bariéry, bariéry právneho charakteru, to sú práve tie, o ktorých som hovorila v prípade Shell aj KIK, a potom praktické a procedurálne, prístup k dôkazom, e, vysoké náklady e, žaloby, e, nedostupné kolektívne žaloby, bezpečnosť svetkov, časové bariéry a bariéry kulturálneho a jazykového charakteru. Vychádzajúc z tohto, sme sa dopracovali k určitých odporúčaniach pre interné a externé politiky. Pokiaľ ide o interné politiky, Odporúčame posilniť due diligence požiadavky týkajúce sa ľudských práv, hlavne príjmaním registratívy o povinných due diligence ľudskoprávneho charakteru na európskej úrovni. Tiež odporúčame posilniť jurisdikciu, pokiaľ ide o extrateritoriálne prípady, prijatím revidovaných verzií Bruže, Brusel 1 bis, aby tam boli dve nové ustanovenia. Prvé, ktoré sa bude týkať podnikov a ľudskoprávnych prípadov, kde sa jurisdikcia súdov členských štátov EÚ rozšíri teda oni riešia materskú firmu, aby riešili aj zahraničné pobočky alebo e, biznis partnerov. A druhé ustanovenie, to sa týka vytvorenia Forum Necessitatis, v súvislosti s otázkami prístupu k spravodlivosti, ktoré vyvstanú v hostiteľskej krajine. Tiež odporúčame, aby členské štáty boli podporované prevziať jurisdikciu v prípade trestných prípadov e, so zapojením ich e, štátnych príslušníkov, alebo teda firiem. Tiež posilnenie prístupu k právu Európskej únie ako uplatniteľnému právu. Máme tam viacero mechanizmov, ktoré sa dajú využiť eh, tak, eh, aby žiadatelia eh, sa mohli dopracovať spravodlivosti aj podľa teda európskeho práva a potom vytvorenie informačnej platformy pre výmenu informácií. Ďalej máme viacero odporúčaní týkajúcich sa externých politík a tu by som odozdala slovo Axelovi Ďakujem pekne. Niektoré z týchto prípadov eh, tiež vykazujú teda charakteristiky, ktoré sa dajú uplatniť na zmeny v externej politike. Máme tu prípad alebo teda jasný, jasný poukaz na to, že prístup spravodlivosti v prípade porušenia v tretej krajine je obmedzený, eh, čiže je potrebné toto zapracovať do všetkých finančných mechanizmov, do programov tak aby prístup k spravodlivosti bol posilnený v súvislosti s podnikaním a ľudskými právami EÚ. Už v tejto oblasti veľa robí. A tuto e, tiež zohľadňujeme špecifickú úlohu, ktorú môžu zohrať obhajcovia ľudských práv. E, aj sa to tak už deje v prípade tých prípadov, ktoré sú na súdoch v EÚ, tým, že teda vlastne poskytujú potrebné informácie, ako už povedala Claire, a týka sa to viacerých prípadov, ktoré sme preštudovali, že len dostup k informáciám e, a podozbieranie tých informácií, aby ten prípad sa vôbec mohol rozbehnúť, že toto je jeden z hlavných, jedna z hlavných prekážok, čiže uh, takto tiež môžeme zlepšiť prístup k spolahlivým informáciám. Druhé odporúčanie sa týka skôr obchodnej politiky a možno to zachádza trošku nad rámec týchto prípadov, ale z toho mapovania nám to vyplynulo. Všimli sme si, že je naozaj iba málo takých prípadov, ktoré sú stále otvorené, ale toho porušovania ľudských práv zjavne bude viac. Eh, čiže aké ďalšie nástroje sú k dispozícii, tak aby sme riešili aj tieto zatiaľ neriešené prípady. A tu sme sa zamerali na obchodnú politiku a celú tú diskusiu, ktorá momentálne prebieha o výhodách a nevýhodách využívania zacielených sankcií v obchodnej politike v kontexte dohôd o voľnom obchode aj v kontexte GSP. A nechceme cieľné sankcie, to neodporúčame. Odporúčame eh, skôr Eh, celú túto, túto, túto diskusiu eh, naštartovať od znova. No a potom ďalšia vec, ktorú by mohla EÚ podporiť, to je využívanie medzinárodných mechanizmov, mechanizmov ILO napríklad, a potom nesúdne e, mechanizmy na štátnej úrovni ako národné kontaktné body. E, to je možno tiež dobrý mechanizmus na riešenie porušovania ľudských práv v tretich krajinách. Toto teda stručne sú naše odporúčania externe a interne. A ešte, aby som to uzavrel. V štúdii sa opakovane ukázalo v tých prípadoch, že tie prípady sú rôzneho druhu. Urobili sme kategorizáciu do takých troch skupín prípady, kde firma priamo spôsobuje porušovanie ľudských práv. Takých je hneď zo pár ale oveľa častejšie e, tie firmy sú zapojené do prípadov, kde buď e, to teda nie sú, kde nie sú priamo zúčastnené, ale je to prostredníctvom buď to vlády, e, alebo prostredníctvom inej firmy. V tých prípadoch sme identifikovali možnosť efektívnej nápravy veľmi zriedkavo. Väčšina tých prípadov je stále ešte otvorená, alebo nepriniesli absolútne žiadne e, nápravné výsledky. A ešte posledná vec, identifikovanie tých bariér v prístupe k e, náprave a dúfam, že sa nám podarilo ukázať vám, že tie bariéry, že ich je naozaj veľa a že sú odlišného charakteru. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne. treba uviesť eh, na konci, že tú špinavú robotu nakoniec robia krajiny, ktoré hostia tieto podniky, tieto firmy. Kto by chcel vystúpiť z prítomných poslancov? Barbara, nech sa páči. So thank you and thank you very much for this interesting study. Ďakujem pekne, ďakujem za túto zaujímavú štúdiu. Mám niekoľko otázok, takisto aj otázku na komisiu. Dúfam, že si aj my ich, ich môžeme obrátiť, či nie. Dobre. Aj v Kanade majú ombudsmana, ktorý je zodpovedný aj za podniky a ten, ten rieši aj otázky e, sťažnosti či žalôb. E, čo si myslíte vy o takejto pozícii podľa vás? Aké sú výhody a nevýhody a či by to prinieslo niečo aj pre EÚ? Či by také niečo mohlo EU zvážiť? Potom je tu jedna, sú tu konkrétne otázky v komisii. Myslím si, že v komisii máme rôzne programy pre podporu eh, právnych opravných prostriedkov v prípade porušovania zákona zo strany podnikov a či existuje určitá eh, možnosť v rámci eh, právneho štátu a podobne pomôcť tým týmto osobám v tretich krajinách. Či existuje takýto nejaký e, mechanizmus? E, ak neviete odpovedať teraz, môžete nám odpovedať potom písomne. A potom vo vašej štúdii ste podporili aj to, aby budúci parlament pripravil ďalšiu štúdiu, ktorá preskúma možnosť zlepšenia pozície či úlohy európskych delegácií v otázkach vzťahov, ľudskoprávnych vzťahov alebo vo vzťahoch e, ľudí a pod, firiem podnikov. Či tým, čo si myslíte o tomto návrhu. A potom, pokiaľ ide e, priamo v teréne delegácia EÚ, skúma komisia možnosť e, organizovať pravidelné školenia pre pracovníkov v týchto otázkach? vzťah podniky versus ľudské práva, pretože viem, že sú tu takéto prípady a či sú teda ľudia tomto školení. Potom je tu revízia GSP. V štúdii ste odporúčali, Nie, revízia je, aby došlo k určitej nejakej reformnej platforme pre orgán, ktorý by riešil sťažnosti alebo žaloby v rámci parlamentu, v rámci výboru intra alebo inte. Tak sa pýtam, e, čo si myslíte o takejto platforme, či by bolo lepšie mať orgán, ktorý by bol mimo politickej sféry. A tiež ste hovorili o úlohe dôlež- a dôl- príležitosti aktivistov ľudskoprávnych, ktorí dokumentujú takéto porušenia. A teraz, e, keď budeme e, pripravovať i e, HR, či komisia skúma takúto možnosť konkrétnej podpory v týchto otázkach, aby sa zmenili spôsoby a aby aj tí aktivisti, ktorí vlastne v tejto oblasti pracujú, aby mohli mať prístup k IDHR. Ďakujem pekne. Pán Kristo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto veľmi cennú správu my sme hovorili o týchto ekonomických operátoroch pretom, ale tie nadnárodné spoločnosti sú zodpovedné za veľký počet e, rôznych porušení v tretich krajinách. A ľuďom je často odmietnutý prístup k informáciám, aký dopad ich konanie má. A tie projekty, ktoré tam firmy vykonávajú, vy ste uvedli veľmi dobré príklady ich činnosti. Takisto môžem uvieť aj nejaké iné príklady. Napríklad Berta Katarajs prípad, tiež sme to tu v tomto výbore v parlamente skúmali. Berta Katarajs bola zabitá z to, že bola proti vodnej elektrárni a boli tam dotknuté obce a komunity aj rodiny. E, títo príslušníci týchto obcí požadujú, aby bol spravodlivý proces a aby sa tieto činnosti zastavili, žiaľ pokračujú ďalej. Takže takisto je prípad, ktorý ešte stále je otvorený v Ženeve, aby bola záväzná zodpovednosť e, firiem vo vzťahu k ľudským právam, e, pretože sa často opakuje tá kritika proti e, úlohe Európskej únie, ktorá využívajú vlastne rovnaké argumenty ako tieto podniky, e, aby sa teda aby jednoducho dodržiavali nadnárodné spoločnosti aj ľudské práva. My si myslíme, že je dôležité, aby tieto firmy boli, mali povinnosť zo zákona jednoducho príjmať opatrenia tohto charakteru a riešiť porušenia ľudských práv. Takže je veľmi dôležité naozaj poukazovať na tieto prípady, e, ktoré sú na stole a keď nezačneme e, presadzovať záväzné štruktúry, záväzné mechanizmy, aby sme mohli niečo zastaviť, tak sa nikam nedostaneme. Potrebujeme podniky, ktoré musia byť zodpovedné za to, čo konajú, či už je to doma alebo v zahraničí. To musí tu ďalší príklad Ševrodu, to je, to je typický príklad tohto problému. A pre nás, Európsku úniu a členské štáty, my eh, ešte musíme požadovať, aby aj aby aj znašali tie súdne drovy pre všetky tieto súdne konania. A my by sme potom mali znašať tie súdne konania, tie súdne trovy, ak chceme zastupovať práve tých, ktorí boli ľudské práva porušené. E, my ako európske inštitúcie by sme mali zabezpečiť, že bude naozaj vyžadovať sa zodpovednosť týchto podnikov a a aby to nebolo, sa to netýkalo len nadnárodných spoločností, ktoré sú, e, majú sídlo v EÚ, ale aj tie, ktoré dovážajú k nám tovary, ktoré sú z iných krajín ktoré jednoducho neprodukovali tieto produkty nejakým spôsobom vykoristovaním pracovníkom a podobne. Parlament takisto už to mal aj iné prípady. Aj pán Sanchez tiež navrhoval určité záväzné opatrenia pre firmy, ktoré sú v oblasti textilného priemyslu. A my takéto záväzné opatrenia musíme požadovať. A jednoducho je dôležité, aby sme mohli aj regulovať a kontrolovať také procesy, ktoré budú zapáňať aj účasť občianskej spoločnosti do mechanizmov, ktoré budú môcť e, naozaj budú určitými informačnými kanálmi, kadia budú môcť takéto informácie a takéto činnosti sa uskutočňovať. Takže ja vám som vďačný za to, čo robíte, ale naďalej musíme na tomto pracovať. Myslím si, že máme už aj dostatok aj informácií um, a by sme mohli analyzovať, čo sa deje, aká je situácia, ale musíme naozaj požadovať, aby členské štáty prestali blokovať tieto procesy a naozaj, aby sme skutočne mohli nahlas povedať, kde môžeme skutočne záväzne požadovať e, zo zákona od týchto nadnárodných spoločností, aby rešpektovali ľudské práva. Nemôžeme predtým zatvárať oči. Ďakujem pekne, teraz pán Peters. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám tejto štúdii. Naozaj je veľmi dobrá, vysoko aktuálna aj vecná, pokiaľ ide o ľudské práva alebo porušovanie ľudských práv. Keď som sa pozrel na tú tabulku, kde je naznačená situácia z hľadiska implementácie tých právnych prípadov a žalôb, e, v podstate väčšina z nich sú otvorené alebo prebiehajúce. Niektoré z tých, ktoré už boli, sú tu vyrovnané alebo vyriešené. Vy ste, som chcela vedieť, či ste analyzovali detajne každý jeden prípad. Predpokladám, že asi áno. V vašej štúdii chcem sa spýtať, do akej miery tie, ktoré boli vyriešené, alebo vyrovnané, sú spomenané, že sú vyrovnané, do akej miery vlastne uspokojili tých pôvodných e, stiažovateľov alebo tých žalujúcich. Pretože keď som sa na to tak stručne pozrel, to mi nepostačovalo na to, aby som to vedel vyhodnotiť, že pôvodný obsah žaloby a potom to vyrovnanie, či, či to bolo to isté, alebo to bolo uspokojené hľadiska obsahu či podstaty. Potom ďalšia otázka. Sú tu rôzne regióny sveta, juhovýchodná Ázia, Afrika, Latinská Amerika. Už keď eh, sa pozrieme na takéto makroregióny, v ktorých z nich vidíte akoby najlepší tendenciu vo vývoji, že by sme mohli vyvodiť určitý záver že sa niečo zlepšuje, že sa oplatňujú lepšie praxe, lepšie postupy, viac vecí sa vyrieši, veci boli implementované. Dokážete nejakým spôsobom z toho extrapolovať, je regióny v tomto najlepší? Ďakujem. Ďakujem. Teraz si vypočujeme komisiu. Thank Ďakujem, dámy a páni, vážení poslanci. Ja hovorím za Európsku eh, vonkajšiu službu že my sme takisto vykonali štúdiu o porušovaní ľudských práv a v možnostiach opravných, opravných prostriedkov. Táto otázka je pre nás veľmi dôležitá, pretože sú tu aj vrdiace princípy OSN a je tu, pracujeme na pilieri efektívneho nápravného prostriedku. EÚ je plne zaviazaná tomu, aby tie princípy, ktoré boli prijaté OSN, e, aby sa naozaj pre, začali implementovať v dostnutých regiónoch. My uceňujeme eh, túto správu, ktorá prichádza v dobrom, dobrej chvíli a tiež my sme pripravili aj e, vyhodnotenie situácie a máme takisto aj akčný plán na rok 2019, takže vaša štúdia celkom zapadá do nášho projektu. Ja, my zatiaľ z vašej štúdie nebudeme eh, robiť odporúčania v tejto chvíli, na to potrebujeme trošku viac času, ale môžem uviezť niekoľko odporúčaní konkrétne ako výskumníci uviedli, studia sa sústreduje, že treba posilniť aktivistov ľudských práv a CSO, čo je podstatné pre e, politiku v oblasti ľudských práv. A je, je v tých krajinách, kde je už politická e, podpora pomerne rozvinutá, avšak treba e, naozaj sa lepšie uchopiť tejto, to, tejto otázky vzťahu firiem a ľudských práv preto musíme aj poskytnúť naši, náš manuál alebo naše, naše usmernenie jednotlivým EU delegáciám, ktorí vlastne by mali postupovať podľa tohto. V tomto očakávame aj usmerňovací dokument pre pracovnej skupiny o, o biznis a ľudské práva, ktoré by chceli podporovať e, aktivistov v deviatich princípoch OSN. To bude publikované v roku 2019. Takisto by sme chceli posilniť e, svetovú činnosť a zvýšiť povedomie o tejto otázke a už sme zorganizovali niekoľko školení v rámci EAS, aby sme e, jednak v delegáciách a jednak aj vo vedení a naďalej chceme rozširovať e, vedomosti a povedomie, aby sme podporovali aj agendu európskych delegácií biznis ľudské práva. A napokon, ako bolo uznané aj v štúdii, podpora Európskeho nástroja demokracie ľudských práv, to je veľmi dôležité. A prístup k napravným prostriedkom a podporu aktivistov, e, ľudskoprávnych a mimochodom e, aktivisti a ľudskoprávni e, ochrancovia sú oprávnené osoby pre peniaze alebo financovanie ZAS z EDHR v roku 2015 bude poskytnutých 5 miliónov a budú sa musieť prijať ďalšie kroky pri presadzovaní princípov OSN, spolupracovať s citlivými komunitami, podporovať ich vzdelávanie a vytvoriť aj alebo založiť určité mechanizmy. Len niekoľko pripomienok otázke, ktoré sa týka ženevských rokovaní o právne záväznom nástroji EAS nesúhlasí s tým, že EAS a členské štáty blokujú tento proces. Ehm, práve naopak, my sme na poslednom rokovaní založili medzivládnu pracovnú skupinu a my sme e, jasne povedali, že pre nás je nástroj, ktorý by bol efektívny a užitočný pre obete, by mal byť inkluzívny a jasne zakomponovaný v usmerňujúcich princípoch OSN a mal sa to týkať všetkých firiem, nielen zahraničných, ale aj domácich, lebo aj tam dochádza k porušovaniu my momentálne ďalej skúmame, ako postupovať ďalej. Grazie. Eh. Ďakujem pekne. Čiže neblokovali ste, ale ani ste to neposunuli. Aby sme vedeli, ako to skutočne je. 3 minúty dostane každý. Ak eh, chcete odpovedať eh, všetci traja, kto začne? Marks? Výborne. Yes. Ďakujem pekne e, za vaše návrhy a otázky. Jedna otázka sa týkala ombudsmana. myslím, že sú tu určité podobné iniciatívy. Myslím, že jedným z veľkých projektov takéhoto systému je, že je veľmi ľahký prístup k takejto osobe. Možno, že negatívnym, e, niečom negatívnym je, že možno tých problémy s efektívnosťou výkonu a naozaj mať prístup k tým opravným prostriedkom, ale to závisí od toho, ako to bude celé navrhnuté alebo vytvorené určité, je to hodnotná možnosť. Myslím si, že je dôležité poznamenať, že pokiaľ ide o prístup k právnym prostriedkom, tu nejde iba o jeden mechanizmus justičný, čo je iste lepší než e, nejustičný, ale tu tiež treba posudzovať prípad od prípadu a nie na všetko sa to isté hodí, takže mm, sú tu rôzne typy mechanizmov, treba ich preskúmať a dívať sa, ako sa môžu navzájom doplňať pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týkala GSP e, a vytvorenia platformy na vypočovanie prípadov, ktorú navrhli už niekoľké mimovládne organizácie. A myslím, že aj v jednej štúdii pre Európsky parlament, ktorú vypracovala e, komisia, e, určite je to možnosť, ktorú treba preskúmať ale treba sa takisto dívať aj na alternatívy, či by mohol vzniknúť určitý nezávislý orgán, ktorý by skúmal porušovania v rámci GSP a ten by bol potom zodpovedný za príslušné kroky. Pokiaľ ide o otázku našej tabulky a krajín, či vidíme nejaký trend, nevidíme nejaké vyslovene trendy v tom smysle, pretože sú rôzne prípady v rôznych krajinách. Možno, že sú niektoré spoločné, ale máme 23 rôznych krajín z rôznych kontinentov a sú to úplne rôznorodé prípady. A ťažko povedať, že či tieto, alebo niekoľko prípadov je takých, alebo sú úspešnejšie, ak by som to nazval, z hľadiska výsledku, než niekde, niektoré iné. Áno, ďakujem. Ešte jedna pripomienka, pokiaľ ide o ombudsmana. Keď sa podívame na zistenia e, psychológie správania a e, kedy sú ľudia ochotní meniť svoje správanie v kontexte a kedy sú viac ochotní spolupracovať, kedy menej a kedy sú skôr taký že kladú odpor. E, tak v tomto zmysle je tu potenciál zlepšiť situáciu, ale sú tu aj určité limity z hľadiska toho funkcie ombudsmana. Ďalej, pokiaľ ide o otázky či pripomienky dôležitosti toho, že ľudské práva a ochrana toho prostredia bude zabezpečovaná európskymi spoločnosťami a nie len samotnými tými, ktoré sú v EÚ, ale aj tými, ktoré dovážajú tovary do EÚ. To by asi bolo veľmi dobré, aby sme rozšírili ten tzv. bruselský účinok európskej legislatívy presahujúcu hranice Európskej únie a to je určite niečo dôležité. Ďalej, pokiaľ ide o otázku tých vyrovnaných prípadov, alebo či naozaj bol uspokojená pôvodná žaloba, to je určite veľmi dôležitá otázka, pretože my sme zistili, že veľmi často skutočne napokon neuspokojili pôvodnú žalobu či stiažnosť a veľmi často sa používa určité vyrovnanie takým spôsobom, že teda dobre, e, dáme vám peniaze, aby bol pokoj, ale v podstate my si nemyslíme, že my sme za čo si boli zodpovední. Takže to, tak so, takto existuje tá zodpovednosť eh, podnikov. Takže to, sú, to je iný problém. Myslím si, že mnohé z vašich otázok, ktoré sa týkali dôležitosti úlohy ochrancov ľudských práv a aká dôležité, dôležité je ich aj chrániť, to je určite veľmi dôležité. Som rada, že sa to aj komisia potvrdila, že im na tom veľmi záleží. Dobre, ďakujem. Ďakujeme našim hosťom, tí, ktorí prezentovali a ktorí vypracovali výbornú štúdiu, ktorá podľa mňa je veľmi dobrým referenčným bodom a verím, že aj pokiaľ ide o tie podnety, ktoré zazneli v diskusii, že tak tento parlament ako aj komisia budú potom schopné v praxi premietnúť e, tie odporúčania, ktoré zazneli, pretože my naozaj e, ideme do dôsledkov, aby sme zabezpečili záväzný nástroj, ktorý dokáže otvoriť novú kapitolu ohľadom tejto témy. Ďakujem pekne, pekný deň.